Kolegyne, kolegovia, dobrý deň. Otváram popoludnejšie zasadnutie. Zápisnica včerajšej schôdze a tiež prijaté texty sú k dispozícii. Sú, prosím, námietky k zápisnici? Nie. Budeme preto považovať zápisnicu za schválenú týmto. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Ide o rozpravu na aktuálnu tému podľa článku 162 rokovacieho poriadku zasahovanie iných krajín do našich demokracií a volieb. Chcela by som oznámiť poslancom, že v tejto rozprave nebude možné spontánne vystupovať v rámci Catch the Eye a nebudú prijímané ani modré karty. Najskôr dostáva slovo za skupinu Renew Europe spravodajca Voden. Pani spravodajkyňa, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, v posledných rokoch sme boli svedkami eh, zásadných zmien v tom, ako politika voľby prebiehajú. Ešte stále môžeme eh, distribuovať letáky, eh, taktiež zverejňovať politické slogany na internete, pardon, v televízii, ale predovšetkým sa voliči informujú cez internet a taktiež cielenými druhmi reklamy Využívajú sa čoraz efektívnejšie algoritmy, aby sa zastielili priamo títo voliči a to z veľkej vzdialenosti. Občania po celej Európe sú vystavení na milosť a nemilosť aj s dosť temnými agendami. V týchto počítačových e, procesoch došlo k dosť zásadnému posunu e, v tom, ako fungujú voľby. Zahrňa to e, rôzne médiá, ale medzera a teda priepasť medzi týmito rozvíjajúcimi sa technológiami a legislatívou je teraz eh, pred, teda predstavuje eh, veľkú digitálnu schizmu. Vidíme, že eh, zaostávame za touto realitou. Firmy ako Facebook napríklad nie sú schopné efektívne zakročiť voči takýmto krokom a tým pádom je možné zasahovať do našich volieb zvonku bez toho, aby sa im v tom bránilo. Riadna regulácia platform ako Facebook nie je porušením slobody prejavu. Je to naša morálna povinnosť. Musíme ráznejšie zasiahnuť voči falošným profilom a účtom. Taktiež musíme posilniť etický kódex EÚ o dezinformácii a tiež musíme reformovať volebné zákony, aby boli prispôsobené tejto ére. Ďalej musíme e, šetriť prípady e, finančnej podpory e, z Kremľa. Vieme, že v Británii ruskí oligarchovia platia vysoké sumy za to, aby hrali tenis s Borisom Johnsonom. Taktiež nepriateľské vlády využívajú digitálny priestor, aby zasahovali do našich volieb, aby presazovali svoje vlastné politické ciele. Viac ako 50 miestnych regionálnych komunálnych volieb prebehne v Európe do konca budúceho roka, preto musíme túto hrozbu brať vážne. Tí, ktorí ohrozujú myšlienku demokracie, a vnímajú volebný proces ako šarádu, aby presadzovali svoje stanoviská, pričom hlavným z nich je Vladimír Putin. Um, investujú milióny do toho, aby priamo zasilili európskych voličov. Videli sme to v Británii, vo Francúzsku a Španielsku. Ale nie je to len Putin, ktorý sa zahráva a ktorý hrá túto hru. Vieme, že Dominic Cummings, ktorý je poradcom a našej vláde, strávil istý čas v Rusku. Toto sa musí prešetriť. A tiež aj tu v tejto snemovni je mnoho takých, e, ktorí sú tu preto, e, že ich e, presadila okrem iného aj záujem Steva Bannona. Viacero členských štátov je ochotných prijať pomoc takýchto externých aktérov v snahe dostať sa k moci. Pozrela by som to na Nigela Faraža, ale tento týždeň nepricestoval. Tiež e, predseda vlády e, Británii odmietol zverejniť parlamentnú správu o zásahu Ruska do referendu o Brexite v roku 2016. On vie, čo v tejto správe je, aj my vieme, čo v tejto správe je, ale odmietol zverejniť túto správu, pretože pravda e, je v ceste jeho osobným ambíciám. Boris Johnson zverejnite túto správu okamžite teraz. E, veci sú už tak zlé, že teraz e, sa konzervatívna strana e, tvári ako stránka, ktorá údajne overuje fakty. Vladimír Putin isté, že má z toho radosť. To, že takáto významná politická strana je ochotná sa k takémuto niečomu utiekať, dokazuje, nakoľko e, takýto spôsob správania prenikol v našej spoločnosti, je treba, aby parlament reagoval na takéto správanie a tiež je treba prijať rázne kroky aj v členských štátoch, aj na európskej úrovni a politici pritom zatiaľ e, toto neplnia. Facebook nadalej funguje ako trojský kôň v našej demokracii. Nastala chvíľa preto, aby tento nový parlament, nová komisia, táto nová realita, v ktorej žijeme, aby sme sa pozreli vážne zoči voči tejto realite. Inak totiž budeme vystavení nemilosť a nemilosť akejkoľvek autoritnej moci, e, ktorá bude mať dispozície klávesnicu. Dúfam, že kolegovia podporia túto moju myšlienku a iniciatívu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Chcela by som poprosiť kolegov, ak sa chcú rozprávať v sále, aby sa neotáčali chrbtom plénu a aby sa možno posadili vedľa seba kolegovia. Hello? Because it's still quite loud. It's loud enough that you can't... Hovoríte hlas, tým pádom ma nepočujete. Ďakujem. Možno sa posadte vedľa seba, porozprávate sa v tichosti, to by bolo vhodnejšie. Teraz dostáva slovo v mene rady pani ministerka Tupurajne, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu. John F. Kennedy raz povedal, ignorancia jedného hlasu v demokracii má dopad na bezpečnosť všetkých a, a znevažuje. Domnievam sa, že zavádzaní voliči to predstavuje rovnaké riziko pre našu spoločnosť. Takéto e, zlomyselné e, manipulovanie s našimi voľbami znamená, že e, hrozba pre naše demokratické inštitúcie je naozaj reálna a musíme tomu venovať pozornosť. Preto sme vďační za túto novú príležitosť diskutovať o tejto téme tu v pléne. Chcela by som zopakovať, že v rámci priorit nášho predsedníctva sa chceme zamerať aj na dlhodobé úsilie upozorňovania na zvyšenie pripravenosti a zvyšenie odolnosti našej demokracie voči dezinformáciám, hybridné hrozby, vrátanie zasahovania iných krajín do našich demokratických procesov. E, to je na vrchole priorit našej politickej agendy. Predsedníctvo už prijalo viacero krokov v tomto smere konkrétne Osobitná a trvalá pracovná skupina v rámci rady vznikla v priebehu prvého mesiaca nášho predsedníctva. Prejednáva, ako posilniť schopnosť Európskej únie snahy vysporiadať sa s hybridnými hrozbami a ako zvýšiť odolnosť členských štátov. Mandát tejto skupiny zahrňa zasahovanie do volieb a, a taktiež dezinformačnej kampane. Taktiež sme navrhli závery rady na schválenie v decembri tam sa venuje pozornosť doplnkovému úsiliu na zvýšenie odolnosti a boju proti hybridným hrozbám. To nadvezujeme na významné úsilie vynaložené na európskej úrovni posledných rokov. Tieto závery tiež venujú pozornosť boju proti dezinformáciám a zaisteniu slobodných a spravodlivých volieb. Pani predsedajúca, vážni poslanci, posledná rozpráva tu v snemovni Malo sa následok širokú dohodu, že e, zasahovanie iných krajín a dezinformácie predstavujú veľmi vážnu hrozbu voči demokracii a európskym hodnotám v Európskej únii. Nie je pochyb o tom, že európske inštitúcie a členské štáty zohrávajú v tomto smere veľmi významnú úlohu, pričom každá z týchto úrovní má svoje kompetencie v demokratických procesoch a preto je primerané chrániť európsku demokraciu